Aby druhé kolo volieb mohlo prebehnúť pokojne a spravodlivo je potrebné chrániť našich volebných pozorovateľov aj do nedele, aj po tejto nedeli. Ďakujeme pekne. Teraz e, prejdeme k správe pána mm, Beleta, ktorý, ktorá sa týka verejnoprávneho vysielania v digitálnej ére. E, nech sa páči, pán spravodajca. Peter, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobrý večer. Dobrý večer, pani komisárka, ehm, kolegovia. Uznesenie, ktoré by sme mali schváliť, myslím si, že vysiela veľmi dôležitý signál, pretože preukazuje, že v Európskom parlamente je veľká podpora ehm, našeho typického modelu pre médiá. Jedna časť je komerčná a potom sú verejnoprávne médiá. A tento model je typicky európskym Mm, pretože mm, mm, nenájdete takýto model v Spojených štátoch alebo v Japonsku a už vôbec nehovorím o nejakej Číne. E, model duálnych médií, ako sa potvrdil aj vo väčšine členských štátov, e, že najlepšie zabezpečuje mediálnu pluralitu a takisto podporuje slobodu vyjadrovania. Avšak takýto model je v Európskej únii pod silným tlakom a tento tlak pochádza z rôznych um, zdrojov a z rôznych um, oblastí. Jednak, um, čo sa týka verejnoprávnej televízie, je silný tlak, aby sa sporili prostriedky a takisto aj sú tam kontrolné orgány, ktoré kontrolujú um, verejnoprávne vysielanie, tiež eh, sú nevždy, eh, ne, nepožívajú teda dôveru a podobne. A, a preto verejnoprávne médiá v mnohých európskych štátoch majú problémy vôbec udržať sa nad vodou. A v podstate celé to vedie k tomu, že ten, tá rovnováha medzi eh, verejnoprávnymi médiami a komerčnými sa mm, dostáva mimo rovnováhu. Preto niekto, mnohé médiá musia bojovať o prežitie a v podstate je otázne, že akým spôsobom alebo akú, musíme zabezpečiť, aby tento model prežil aj do budúcnosti. Eh, nie som si istý, že či to je známe, ale všetky členské štáty v Európskej Európskej únii majú sa v rámci Rady Európy zaviazali k tomu, že budú chrániť slobodu tlače a slobodu vyjadrovania a súča, alebo slobodu médií a súčasťou tohto je úloha alebo súčasťou takéhoto záväzku je financovať renoválne vysielanie. K tomu sa všetci zaviazali a preto je najvyšší čas, aby my, členský parlament, sme pripomenuli všetkým 27 členským štátom, že sa k tomuto zaviazali a že musia e, si dodržať k tomu, čomu sa zaviazali. Ďalšia otázka, pluralita a sloboda tlače aj vo všeobecnosti, to je veľmi dôležitá časť našej demokracie. A preto musíme e, mať e, monitor ktorý bude monitorovať eh, pluralitu médií a to vlastne bolo rozvinuté na, v rámci iniciatíve komisie. A bol to užitočný nástroj a v niektorých členských štátoch alebo v niektorých regiónoch, kde um, pluralita médií um, je pod tlakom alebo nie je ako si postačujúca, tam je tento monitor veľmi dobrým nástrojom. A v neposlednom rade myslím si, že veľmi dôležitou úlohou médií v súčasnosti je je práve boj s internetom, alebo sú tie výzvy, ktoré je, im kladie internet. Sme svedkami stále rastúcich výziev alebo konkurencie verejnoprávnej televízii a vysielaniu na internete. A niektorí kolegovia z médií zabúdajú na to, že boli urobené záväzky k tomu, že aj verejné právne médiá musia vysielať aj na internete. Takže musíme zadefinovať teraz také modely, aby poskytovateľia internetu a vyhľadávacie um, softvery takisto hľadali svoju úlohu pri zabezpečení verejnoprávneho vysielania či verejnoprávnych médií. Um, jednoducho nemôžeme to nechať len tak, pretože skôr či neskôr e, zistíme, že Google a podobne budú úplne ovládať celé médiá a to si neželáme. Predsedajúca, ďakujem pekne. Dávam slovo pánovi Mikulášikovi. Grácie e, vážená pani predsedkyňa vážené kolegyne e, vážení prítomní v európskej únii je treba podnikať kroky zabezpečujúce vyváženosť a pluralitu názorov ku ktorej výrazne prispieva rovnováha v zastúpení verejnoprávnych a súkromných médií na trhu

Ďakujem pekne, slovo má pán Ehrenhauser. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne a ja si myslím, že duálny systém médií by v Európe eh, sa môže stať úspechom. Je dôležité, aby sme na jednej strane mali eh, verejnoprávne médiá a na druhej strane súkromné médiá, aby eh, tá konkurencia bola skutočne spravodlivá, ale realita je iná. Vidíme najmä v súkromnom sektore, že tu je tendencia výrazného monopolizovania. Musíme byť proti tejto tendencii a je nebezpečná aj preto, že e, sa deje vo veľmi hospodársky napätých častoch. Máme na druhej strane verejnoprávne e, stanice, ktoré nevnímajú seriózne e, svoje zákazky. Majú tu sekretariáty, ktoré ovplyvňujú a určujú témy programov. To samozrejme nemôže takto fungovať. Napríklad ORF v Rakúsku E, tam to funguje ako aparát štátnych úradníkov, ale nekonajú ekonomicky. E, myslím, že e, mediálny pluralizmus, med, mediálna sloboda. Toto sú hezla, ktoré by mali riadiť fungovanie týchto médií. Čo Európska únia môže robiť proti takýmto tendenciám? Aj v Európskom parlamente už boli konkrétne návrhy proti monopolizácii. Myslím, že to je dobrý začiatok pre ďalšie opatrenia. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani Rojtová. Dovolte mi do diskuze... Ďakujem. Dve iné poznámky do diskusie mi dovolte. Už prijatá smernica o audiovizuálnych službách zlepšuje spoluprácu dozorových orgánov a poskytuje vysokú ochranu detí pred nevhodnými pod programami a reklamou, ale členské štáty nie sú disciplinované v implementácii. V mojej krajine to platí len od júna. Po druhé, máme nedokončenú harmonizáciu autorského práva. Potrebujeme zjednodušenie získavania cezhraničných licencií pre audiovizuálne diela kolektívnych správcov aj uvoľnenie archívov audiovizuálnych diel kvôli nevyjasneným autorským právam u tzv. osirelých diel. Ja som si overila, že komisia budúci rok predloží novú legislatívu, ale chce ju obmedziť len na hudbu hudobné diela a nie na audiovizuálne diela. Ja sa obraciam teraz na komisiu, či by mohla povedať, či napraviť túto vážnu chybu, či to budeme musieť riešiť my ako poslanci vo výboroch. To je článok 33 tejto správy, ktorý sa zaoberá týmto problémom. Ďakujem. Grazie, la parola... Ďakujem.

Pani predsednička, komisia víta správu parlamentu ohľadne verejného vysielania v digitálnej ére a budúcnosti duálneho systému. Správa je dobre vyvážený text, keďže podporuje existujúci duálny systém založený na spoluexistencii medzi e, verejnoprávnymi vysielateľmi a komerčnými vysielateľmi v Európe ako smernica o audiomediálnych e, v médiách odráža, tu sa rozlišuje medzi európskym audiovizuálnym mediálnym trhom a správa toto plne uznáva protokol systému verejného vysielania v členských štátoch uznáva že člen, slobodu členských krajín, aby definovali ich verejné služby, aby mohli organizovať verejnoprávne vysielanie a jeho financovanie, kým toto financovanie neovplyvňuje e, obchodné podmienky a konkur- obchodnú súťaž na trhu a spoločenstve. Takže členské štáty určujú podmienky financovania verejnoprávnych médií, kým sú rešpektované pravidlá EÚ o štátnej pomoci. My súhlasíme s hlavným ťažiskom správy, že verejní vysielatelia by mali mať možnosť využívať príležitosti digitalizácie a diverzifikácie distribučných platformiem v súlade s princípom technologickej neutrality. Toto bolo uznané v revidovanom oznámení z roku 2008 ohľadne pravidiel štátnej pomoci voči verejnoprávnym vysielateľom. Máme dve poz- nejaké poznámky k dvom prvkom. Poprvé, čo sa týka monitoringu štandardov Rady Európy. Neexistuje kompetencia EÚ nad politickou nezávislosťou e, verejnoprávnych médií. Takisto členské štáty EÚ nemôžu dať mandát Európskemu observatóriu audiovizuálnych prvkov bez schválenia členov mimo EÚ. Ani komisia tak nemôže urobiť. Po druhé, správa navrhuje, aby niektoré, a hovorí, že niektoré členské štáty nekonali v podporovaní e, európskych e, prác vo vysielaní. Toto nepodporujú čísla z nedávnej správy komisie o uplatnení smernice. smernice. Podľa tejto správy vysielatelia v celej Európe vykonávajú dobrú prácu z hľadiska propagácie európskych programov verejnoprávni vysielateľi, aby mali byť v popredí frontu inovácií, kde e, podporujú rozvoj nových formátov a kvality, čo sa týka programovania a technických aspektov, ak majú držať krok s trendmi a výzvami odinadiaľ. Zdá sa, že plne súhlasíme s týmito bodmi a ja sa teším na spoluprácu s Európskym parlamentom o tých, v týchto otázach v rámci e, právneho rámca, ktorý zabezpečujú alebo upravujú zmluvy. Ďakujem veľmi pekne. Tým končím rozpravu a hlasovanie prebehne vo štvrtok o 12. na poludní. Ďalší bod programu je správa